Začneme eh, hlasovaním. Predtým však nezačneme, dostane slovo pán Loran Vince, ktorý sa chce vyjadriť podľa eh, pravidla 51 odsek 4 o eh, hľadom Európskej občianskej iniciatívy týkajúcej sa časových limitov pre jednotlivé e, štádia preskúmania týkajúce sa e, COVID-19. Nech sa páči, máte slovo, pán Vince. Dobré ráno, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Po, vyjadrujem sa e, k tomu hlasovaniu týkajúcemu sa tohto bodu týkajúceho sa Európskej občianskej iniciatívy. Chceme, aby e, táto téma sa presunula naspäť výboru e, AFKO podľa pravidla 51 e, odsek 4 pre ďalšie preskúmavanie. Ďakujem. Tu budeme hlasovať o tejto žiadosti pána poslanca na konci. Hlasovať sa môže od 9. do 10.15 podľa rovnakého hlasovacieho postupu, ako sme ho používali v predchádzajúcich dňoch. Všetky hlasovania sú menovité a kolegovia si budú môcť e, overiť svoje hlasovania, výsledky hlasovania v súľade v dokumente, ktorý bude zverejnený na stránke pléna. Vysvetlenia hlasovania môžete postúpiť e, v písomnej podobe. E, môže to byť obmedzené na 400 slov, takéto vyjadrenie. Teraz už otváram e, prvé hlasovanie. Od teraz môžete hlasovať až do 10.15. Výsledky hlasovania budú vyhlásené o 13.30.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 Prvý eh, bod eh, nášho programu začne o 9.15. Dovtedy teda prerušujem naše zasadnutie. Jó napot kívánok! A parlamenti ülést ezennel... Pekné e, dopoludne. Zasadnutie je opäť otvorené. Ďalším programom na našom bode je zaberanie pôdy a odlesovcňovanie v Amazónii, vyhlásenie komisie. Chcela by som informovať poslancov, že v tejto rozprave nebudú akceptované žiadne modré kartičky E, nebudeme tu mať e, voľné prihlasovanie do diskusie. Slovo má už teraz v mene komisie pán Sinkevičius. Amazónia e, predstavuje jedinečný prales, ktorý je veľmi dôležitý pre zdravie našej planéty a našej klímy je takisto dôležitý pre eh, domorodých ľudí, ktorí ho nazývajú svojim domovom a eh, závisí od neho ich tradičná kultúra. Eh, výzvy, ktoré, ktorým čelí táto oblasť, sú rozmanité. Ide tu aj o medzinárodnú kooperáciu medzi krajinami, ktoré, na ktorých území sa nachádza amazonský prales, sú tu dôležité sociálno-ekonomické e, faktory, ktorými sú korupcia, chudoba, e, zneužívanie ľudských e, práv, zneužívanie bezpečnosti, neistota, priestory, eh, na ktorých eh, žijú eh, tieto domorodé národy, sú priestormi, ktoré patria k tým najviac chráneným. Je dôležité preto, aby sa stali súčasťou riešenia. Boj proti odlesňovaniu v Amazónii je veľmi dôležitý nielen pre ochranu globálnej biodiverzity a boju proti klimatickým zmenám, ale aj v, je to v záujme boja proti chudobe, pokiaľ ide o našu novú e, stratégiu pre e, biodiverzitu do roku 2030, Európska únia sa zasadzuje za boj e, proti odlesňovaniu. Chceme na medzinárodnej úrovni bojovať pre tomuto fenoménu a používať na to všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii v tejto oblasti budeme tlačiť na ambiciózny globálny rámec v oblasti biodiverzity do budúcnosti. Chceme sa bezpečiť, aby všetky ekosystémy boli obnovené, dostatočne silné a chránené. Chceme, aby sme si stanovili ciele pre ochranu e, primárnych e, lesov, a ich cenej biodiverzity. Chceme podporovať kroky proti odlesňovaniu a degradácii lesov v súvislosti s dodržiavaním Parížskej dohody. K tomu patrí aj E, e, vlastne príspevok jednotlivých e, členských štátov k redukovaniu emisí z odlesňovania. Pokiaľ ide o politiky EÚ, komisia pracuje na viacerých krokoch pre boj proti odlesňovaniu. Je to súčasťou našej, nášho oznámenia z júla 2019 k Svetovým lesom. Ehm, dôsledkom e, tohto oznámenia je, že chceme do roku 2021 pripraviť legislatívny návrh a ostatné opatrenia, ktoré by minimalizovali e, umiestňovanie e, produktov na trh, ktoré vychádzajú vlastne z odlesňovania, z nelegálneho odlesňovania a podobne. Súčasťou toho budú povinné Eh, certifikačné schémy, eh, označovanie, ako aj dobrovoľné eh, kroky zo strany podnikov, bilaterálne opatrenia, opatrenia v oblasti rybolovu. Sme veľmi radi, že parlament sa angažuje takisto v boji proti odlesňovaniu Máme tu e, správu z vlastnej iniciatívy e, poslanca Burkharta, e, keď bude k dispozícii, keď bude dokončená táto správa, preštudujeme si ju starostlivo takisto. Chceme byť v kontakte viac s súkromným sektorom, potrebujeme z ich strany silnejšie záruky, pokiaľ ide o zodpovedné postupy Takisto chceme vypracovať novú iniciatívu o udržateľnom korporátnom riadení, kde pôjde o environmentálne e, povinnosti, e, e, humanitárne a podobne. Chceme takisto vytvoriť platformu všetkých zainteresovaných strán v boji pre odlesňovanie, ktorá sa má poprvýkrát stretnúť na jeseň tohto roku. Dôležitou súčasťou tohto bude zbieranie údajov o globálnej e, deforestácii. Chceme vstupovať e, do e, kontaktu, posilňovať partnerstvo s krajinami, ktoré sa nachádzajú v oblasti Amazónii. Chceme ochraňovať ľudské práva, vrátane domorodých národov, ochraňovať životné prostredie. Toto je v srdci hodnôt, ktoré obhajujeme voči všetkým tretím krajinám, vrátane krajín, ktoré sú v Amazónii je to teda systematickou súčasťou nášho mechanizmu pre politický dialog a spoluprácu. Náš dialog sa neof, e, neobmedzuje iba na centrálne vlády. E, takisto sme v kontakte aj s, nad, s podnárodnou úrodňou, s lokálnou, e, so súdnictvom, s občianskou spoločnosťou, s so združeniami podnikateľov. E, toto je dôležité pre úspech. Dohody o voľnom obchode s krajinami tohto regiónu sú ďalším spôsobom, ako vstupovať s nimi do e, kontaktu a e, podporovať dodržiavanie medzinárodných záväzkov v oblasti ochrany prírody a boja proti klimatickým zmenám. EÚ sa venuje prvotným príčinám odlesňovania aj v forme našej Eh, humanitárnej eh, pomoci, rozvojovej pomoci, celkový eh, počet projektov, projektov vlastne poskytuje 166 miliónov eur momentálne v tejto sfére. Dôležité je tu správne riadenie, ide to ruka v ruke so zlepšovaním životných podmienok miestnej populácie a rešpektovaním práv eh, domorodých eh, populácií. Toto je v centre našej rozvojovej eh, politiky. Komisia podporuje dohovor 169 Medzinárodnej organizácie práce o právach domorodých, o právach domorodých populácií. Napokon naše nástroje týkajúce sa ľudských práv sa takisto sústredia na ochranu e, ochrancov e, ľudských práv aj e, celkovo domorodých národov. Veľmi často sa v tejto oblasti zaoberáme práve tými, ktorí žijú v oblasti Amazóny. Ďakujem, teším sa na ďalšiu spoluprácu s vami v tejto oblasti. Ďakujem, pán komisár. Prvým rečníkom v mene EPP bude pani McGuinness. Nech sa páči, máte Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne za, vaš, za, za vaše odhodlanie do budúcnosti. Áno, my sme tu v parlamente už mali túto diskusiu. My sme minulé leto videli, ako Amazónia horela. Napriek našim slovám nič sa nezmenilo, preto sme tu dnes opäť. Hovoríme o zaberaní pôdy a odlesňovaní. Nemôžeme e, zatvárať oči pre toto tému. Sme zalarmovaní, pokiaľ ide o to, čo sa deje v Amazónii, pokiaľ ide o vylesňovanie a ťažbu dreva Znepokojuje nás to, že sú tu zákony, ktoré legalizujú zaberanie pôdy, ktoré ďalej podporuje to, že sa dostáva pôda do súkromných rúk a ničia sa lesné oblasti. A myslím si, že musíme si uvedomiť, o čom hovorím. Hovoríme o oblasti viac ako 600 miliónov hektárov my v tomto parlamente hovoríme o klimatickom zákone, kde klimatická neutralita má byť dosiahnutá do roku 2050. Chceme byť ambiciozní a chceme ísť touto cestou, ale nepodarí sa nám to, ak to budeme robiť sami. COVID-19 znížilo 7 tento rok emisia, avšak v Brazílii vidíme, že 10 sa zvýšili, pretože, a to hlavne súvisí teda s tým odlesňovaním. Ratifikácia Mercosur dohody je ešte stále na programe a my pokračujeme v našom znepokojení, pokiaľ ide o otvarovanie, otváranie našich trhov, pokiaľ ide o dovoz soje a hovedzieho mesa, že to súvisí s odlesňovaním. Napriek tomu Európska únia chce podporovať e, politické rozhodnutia Brazílie Brazílie, aby išla cestou ekologickej cesty. Avšak aj my sme súčasťou problému. Naša vlastná mesová produkcia si vyžaduje to, že sa to dováža z Brazílie a ďalších miest. E, avšak my musíme my máme pravidla, avšak nemáme kontrolu nad tým, čo sa dostáva do Európy. A posledná pripomienka z mojej strany. Ja si myslím, že naša stratégia z farmy na tanier bude dôležitá a že budeme revidovať našu obchodnú politiku, ktorá sa momentálne spúšťa, že takýmto spôsobom sa pozrieme na dodávateľské reťazce a na tie protiklady, ktoré tu máme v rámci e, tých oblastí, ako je obchod, poľnohospodárstvo a ďalšie. Musíme sa tomu venovať teraz, pán komisár. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo ďalší rečník, pani Fan Bremt, nech sa páči za socialistov. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážený pán komisár. Vítam váš úvod. Ja nespochybňujem zámery tejto komisie riešiť klimatické e, ciele a e, bojovať proti e, porušovaniu týchto našich zásad, ale treba si povedať, že amazonská oblasť je kľúčová v rámci tohto boja. Je to najväčšia oblasť, ktorá produkuje e, pohľcovanie e, skleníkových plynov. Ak to neurobíme do roku 2030, tak sa zdá, že vlastne amazonská oblasť sa môže stať čistým emisorom e, uhlíka. Viete si to vôbec predstaviť? Kolegovia a kolegyne, je to vážna situácia a musíme konať rozhodne, avšak nie je to beznádejné. Minulý rok, ako už to bolo povedané, sme hovorili o tých požiaroch, avšak chcela by som vám povedať, že odvtedy tá situácia každý mesiac sa len a len zhoršuje. A to ešte nezačalo, to ani obdobie tých e, požiarov. Ako už bolo povedané, 85 od vylesňovania súvisí s polnospodárstvom a s tou spotrebou, konzumom v Európe. Takže musíme my niečo v tejto oblasti urobiť. Kolegovia, máme pred sebou veľkú úlohu, musíme byť obozretní. Vláda Bolsonára využíva krízu COVID-19 na to, aby tlačila ešte viac na ďalšiu dereguláciu environmentálnej politiky. A my už teraz vieme, že vláda zablokovala 30 národného rozpočtu, napríklad pokiaľ ide zabraňovanie požiarov. Takisto vieme, že Bolsonárová vláda eh, prepustila väčšinu riaditeľov environmentálnych inštitútov, a teraz je to pod kontrolou lobby. A my vidíme, že zbierajú napríklad aj údaje, pokiaľ ide o e, amazonské pralesy. A vidíme, že toto zaberanie pôdy je v súčasnosti z týchto údajov neu nosné. Presne pred rokom Európska komisia podpísala dohodu s krajinami Mercosur ohľadne voľného obchodu. Bol tam začlenené aj tzv. doložka o udržateľnosti. A vieme, že to, my, komisia stále nám hovorí, že toto je naša záruka, zábezpeka, pokiaľ ide o ochranu Amazónie. Ešte tomu stále veríme, keď vidíme, že rok potom, čo sme to podpísali, sa tá situácia iba zhoršuje. Takže vlastne tento parlament musí žiadať konkrétne záruky, pokiaľ ide o ochranu amazonských pralesov a to je kľúčové pre nás a pre tieto diskusie. Takže kolegovia a kolegyne, povedzme si to na rovinu. Žiadna dohoda o voľnom obchode bez konkrétnych krokov ochrany životného prostredia. Ak chceme mať partnerov obchodných, tak musia byť partneri aj pokiaľ ide o klimatické kroky. A toto je pre nás, pre SND, kľúčové aj pokiaľ ide o diskusie a pokiaľ ide o politiku, ktorú robíme. Takže to by som chcela povedať veľmi jasne. Ďakujem pekne a teraz ďalším rečníkom je pán Kaňaz, nech sa páči za Riniu. Ďakujem pekne. Vážená pani predsednička, pán komisár, amazonské pralesy sú ohrozené. Ohrozujú sa lesy na to, aby sa uprednostňovali ilegálne aktivity alebo výstavba baní. Toto všetko sa vlastne robí na prospech obohacovania. Avšak aká je najlepšia stratégia na to, aby sme niečo v tejto oblasti urobili? Čo môžeme teda konkrétne urobiť? Vidíme, že je to hrozba, pokiaľ ide o e, ľudí, ktorí tam žijú. Neokoloniálny patrojilizmus nám nepomôže. Je to skutočne iba stratégia, ktorá by viedla k spolupráci a k dodržiavaniu predpisov, ktoré máme. Klimatické zmeny si vyžadujú spojencov a naši spojenci to vnímajú takisto. A my týchto spojencov si udržíme iba vtedy, ak sa budeme držať na tých dohod, ktoré sú v platnosti. A tie vlády krajín, ktoré idú iným smerom, týmto to musíme pripomenúť. Avšak takisto musíme povedať, že sme podpísali aj Parížskú dohodu, že sme podpísali aj Parížskú dohodu. Aj oni, naši partnery, na to ich musíme jednoducho upriamiť. E, sú tu síce určité problémy, ale my im to musíme stále pripomínať. Musíme sa pozrieť na situáciu pôvodných obyvateľov týchto oblastí. Toto sú štáty, ktorým to musíme pripomenúť pretože potrebujeme k dispozícii skutočne užitočné nástroje na to, aby sme dosiahli náš spoločný cieľ. A čo je teda našim najúčinnejším spoločným nástrojom? Sú to dohody, ktoré máme k dispozícii, Ide tu napríklad o dohodu medzi Európskou úniou a Mercosúrom. Máme tu špecifickú do, doložku ohľadne ochrany životného prostredia a záväzný prvok je takisto aj plnenie Parížskej dohody. Vážení kolegovia, nemôžeme byť ideologicky demagogicky, tým predsa nezastavíme tie požiara, nezastavíme ťažbu dreva ani zaberanie pôdy. Musíme dodržiavať dohody, ktoré máme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo Pani Beňo, nech sa páči, za ID máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, odlesňovanie v Amazónii e, láme rekordy a to sú emócie, ktoré sa dotýkajú aj nás. Tropické pralesy sú tie, ktoré sú najviac postihnuté deforestáciou. Zatiaľ, čo vaša komisia hovorí o tejto téme, vidíme v Európe, že polnospodárska pôda e, čo do počtu sa zmenšuje. Vo Francúzsku však 54%, zatiaľ, čo umelé povrchy sa zväčšujú. Napríklad je to už 10% v hlavnom meste. A čo je to chyba? chyba. Je to vaša chyba a váš poľnohospodárskeho modelu. Keď chceme kritizovať túto situáciu, ktorá sa deje v Brazílii, tak jednoducho nemôžete sa vyhnúť vašej vlastnej zodpovednosti. Ako môžete vy sa pohoršovať z týchto praktik tretich krajín, keď vidíme, že Európa podporuje deforestáciu takúto importovanú? Európa je prvým kontinentom, pokiaľ ide o importovanú deforestáciu. Európska únia má priamy vplyv na importáciu produktov ako soja, olivového oleja a ďalších. Pokiaľ ide o zaberanie pôdy, tak tie príčiny sú jasné jasné. Globalizácia v polnohospodárstve. Soja je už 20 rokov hlavným motorom e, e, od deforestácie, predovšetkým v Amazónii. Medzi 70 až 90 výroby soji vo svete sa využia na to, aby sme krmili zvieratá polnospodárske a tieto potom vykopujú agroalimentárne podniky a sa to distribuje do celého sveta. Tento intenzívny model je hlavným pilierom vašich dohôd napríklad Mercosur dohoda. Ako môžete vy sa znepokojovať, keď je tu deforestácia v Brazílii, keď vidíme, že dohoda Mercosur podporuje takéto praktiky? To je hanebné. A práve z tohto dôvodu holandský parlament hlasoval proti tejto dohode a ja tomu gratulujem. Chcela by som pripomenúť, že Európska únia chce z Južnej Ameriky importovať 300 tisíc tón mesa za zvýhodnených podmienok. A je to vaša vízia europeistická, ktorá obmedzuje výrobcov takýmto spôsobom. Takže jednoducho Jednoducho, vy ste súčasťou tejto deforestácie, treba to povedať. Ako vy sa takto môžete pohoršovať, keď vidíme, že veľké množstvo z vás servilne podporuje dohody o voľnom obchode, ktoré provokujú takúto deforestáciu. Vystúpme z viacerých dohôd o voľnom obchode, ktoré podpísala Európska únia. Obhajujme náš model, ktorý sa obráti na lokálnu produkciu. Zastavme importáciu produktov, ktoré sú lacnejšie ako tie, ktoré nám produkujú farmy vedľa nás. Zastavme túto liberizáciu bez brehu a poďme cestou reálnej etiky. Ďakujem veľmi pekne a teraz dostane slovo pani Kavacíny. Yeah, you, Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pán komisár. Ja by som chcela vyjadriť svoju solidaritu, pokiaľ ide o ľudí, ktorí žijú v Brazílii a v Amazónii, ktorí trpia pod COVID-19 a prichádzajú o svojich najbližších. V tejto situácii, čo je viac šokujúce ako to, keď počujeme ministra, ktorý apeluje na to, aby sme sa zbavili environmentálnej ochrany, keď ľudí sa raz nemyslia na nič iné, iba na COVID. Toto povedal Ricardo Sales, je to zachytené na videu. Deforestácia v Amazónii sa zvyšuje a toto je priamy dopad rozhodnutí, vládnych rozhodnutí, Kontro kontrolné agentúry sa rušia Takisto sa zastavuje e, zákaz ťažby drev. Ako by to nestačilo, tak vláda Bolsonára pripravuje zákon, ktoré by legalizovalo zaberanie pôdy v Amazónii. A tento zákon sa môže v kongrese čo chvíľu odhlasovať. Ja podporujem všetkých, ktorí bojujú proti týmto deštruktívnym politikám a apelujem na mojich kolegov v brazilskom kongrese, aby zastavili, odvrátili to si to predovšetkým, pokiaľ ide o zaberanie pôdy, pretože aj my v Európe musíme zohrávať svoju úlohu. Supermarkety v Európskej únii ohrozujú, teda povedali, že ak príde tento zákon do platnosti v Brazílii, tak jednoducho nebudú importovať produkty z Brazílie. Aj v Nemecku sa to, táto petícia podporuje. My musíme ukončiť túto závislosť od produkcie soje. Pozrime sa na to. Ja si myslím, že dohoda Mercosur je mŕtva. Rezistencia bola veľká predtým, ale teraz, keď vidíme, ako tá situácia vyzerá, keď medzinárodná politika Brazílie je úplne na dne, tak nevidím, že by sa to dalo podporiť. Ďakujem pekne.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

jedno eh, dve tri proba četiri pet šest proba pet šest. okay good thank you go on thank you uh, madam chair i will start from the beginning uh, Ďakujem pekne, pani predsednička, začnem od začiatku. Vážení kolegovia, ja si myslím, že táto diskusia je veľmi zle načasovaná. Európsky kontinent eh, je plný protestov, sú tu milióny ľudí, ktorí prišli o E, pracovné príležitosti, vidíme, že sa prepisuje história. Teraz Európsky parlament hovorí o riekach a o amazonskej oblasti. Amazonska, a, Amazonka nepreteká cez žiadnu krajinu Európskej únie. Dane vašich voličov nejdu e, do Amazonie. Je to zbytočná diskusia. Hovorme tu radšej o tom, či je voda na Marse možno keď to poviem, že sa to objaví na ďalšom programe. Hovoríte tu takisto o jasnosti myšlienok a zároveň pozrieme sa napríklad na vzduch. Hovoríte o čistom vzduchu a potom vidíme, ako nákladné vozidla prechádzajú cez Európu. Musíme tu skôr hovoriť o čistom vzduchu, ale potrebujete, aby veľké strany sa venovali tejto téme. A teraz poučujeme tu iné kontinenty, ako e, očistiť ovzdušie. Avšak ak budete hlasovať za e, znečisťovanie, ak tu hlasujete stále za znečisťovanie vzduchu, tak musíte byť ticho, aj keď hovoríme o Amazónii Hovorili sme, pokiaľ ide o túto tému, o kolonializme, o privilegovaní bielej rasy, že by sme sa mali ospravedlniť, že to je historická vina. Kolegovia a kolegyň, ak si myslíte, že ak sa chcete takýmto spôsobom e, tváriť a že takýmto spôsobom zabezpečíte si hlasy, tak sa mýlite. Ak chcete získať podporu takýmto spôsobom, tak to sa neudeje, pretože keď sa toto rabovanie ukončí, tak zasa prídu pred váš dom. Ja si pamätám, e, ako to bolo v minulosti. Pozrite sa napríklad na bolševické Rusko, pozrite sa na históriu mojej krajiny. To znamená, musíte si pamätať, že ak chcete ísť takouto cestou získavať e, hlasy, tak jednoducho sa nedostanete dopredu. Ak sa chcete ospravedlniť, ospravedlňte sa. Ak máte otázky o koloniálnej minulosti, tak sa ospravedlnite, ale neočakávajte od nás, nemrhajte našim časom a nečakajte, že my sa budeme ospravedlňovať za niečo, za čo nič, za čo nemôžeme. Bulhári nepadnú na kolena, nežiadame o milosť, keď príde nejaký, nejaký národ, ktorý nás chce rabovať. My budeme silní a budeme obhajovať našu domovinu, našu kultúru, naše rodiny. Toto je to, čo my robíme aj v našej histórii. Takže želám vám veľa úspechov, pokiaľ ide o ochranu amazonského pralesu. Je to skutočne epická diskusia, je to planetárneho rozmeru a keď príde ďalšia takáto diskusia, keď budete potrebovať napríklad E, keď budete potrebovať ďalšie veterné mlyny do Kichota, tak samozrejme prídem a poviem vám to isté. Zostaňte zdraví. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo Aňa Háze Kamza Gue. Nech sa páči. Pani, máte slovo. Ďakujem pekne. Nebolo to tak dávno, keď sme sa zbavovali zbraní, keď sme videli, keď sme, nebol, boli sme pohoršení, keď sme videli tie požiare lesov. Ale vidíme, že kríza v tropických pralesoch pokračuje, ešte sa aj zhoršuje. A amazonské pralesy sú dôležité, pokiaľ ide o rozmanitosť živočíšnu. Je to dôležité pre zvieratá a rastliny, ktoré tam žijú. A vidíme, že sa takýmto spôsobom v Európskej únii to vidíme, ako sa vylesňuje oblasť Amazónia, dochádza tu a takisto aj k porušovaniu ľudských práv a takisto sa to deje iba kvôli tomu, aby sme naplnili naše nádrže v auta, aby sme mali ľahké, lacné krmivo pre zvieraté. Obrovské množstvo tón e, hovedzieho mesa sa dováža z Brazílie a takisto aj milióny tón soje keď sa podpíše dohoda Mercosur, tak ten import sa dokonca ešte zvýši. Ak chceme zachrániť oblasť Amazónie, ak chceme zachrániť túto živočíšnu rozmanitosť, tak musíme niečo urobiť. Pán komisár, nebudete úspešní, ak jednoducho budete pokračovať v štýle vašich predchodcov. Ak vy podporíte e, environmentálnu politiku a udržateľnú produkciu potravín, tak musíte zároveň povedať aj nie takým dohodám ako je Mercosur, že sa importuje soja ako krmivo pre chov zvierat. Takže sú tu škodlivé dotácie, pokiaľ ide o chov dobytka. Tam treba povedať jasné nie, pretože keď budeme jesť menej mesa, tak je to dobre nielen pre Amazóniu, ale aj pre ochranu zvierat. A pokiaľ ide o ochranu zvierat, v tejto chvíli má parlament možnosť niečo urobiť. Apelujem na mojich kolegov, aby sme sa zasadili na vytvorenie e, preskumného výboru, ktorý bude kontrolovať transport zvierat, aby sme videli, ako, aby sme do, dosiahli to, že sa odstráni tá zlá situácia, ktorá tu je. Ďakujem pekne a ďalším rečníkom za nerezadených je prihlásená pani Eleonora. Ďakujem pani e, predsednička. E, mimovládna e, organizácia Animal Equality preukázala prepojenie medzi odlesňovaním Amazónie a vlastne pestovaním krmí pre zvieratá, ktoré budú potom jedené v Európe. Je to obrovská rýchlosť tohto odlesňovania. 60 futbalových eh, ihrisk eh, denne. Eh, Európania sú teda komplicmi v, v pokryte odlesňovanie takých cenných ekosystémov ako Amazónia. Ja som veľmi smutná, že sa nejako e, neplánuje e, urýchliť e, označovanie toho, či nejaký produkt na európskom trhu súvisí s odlesňovaním Amazónie alebo nie je dôležité, aby dohody, ktoré Európska únia uzatvára s inými e, krajinami, by neviedli k e, zhoršovaniu životného prostredia, nerešpektovaniu e, ľudských práv a podobne. Treba, aby sa tieto otázky naozaj dodržiavali v prípade medzinárodných dohôd. Jarubas. Ďakujem, <clears throat> ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je Adam Jarubas za EPP. Ďakujem pekne. Vážená pani predsednička, kolegová, odlesovanie amazonského pralesa e, máme často na programe. Už sme o tom hovorili v septembri, keď sme hovorili o tom, ako zastaviť lesné požiare e, v amazonskom pralese. E, amazonský prales sa nazýva plúcami Zemegule. A zároveň pokračujeme s obchodnými dohodami ako Mercosur, využívame určité diplomatické opatrenia a dúfame, že vyvinieme tlak na tieto krajiny, aby dodržiavali Parížskú dohodu a zastavili odlesňovanie. Pán komisár, mali ste pravdu, keď ste hovorili, že zastavenie odlesňovania je veľmi dôležité a že je to v súlade s Európskou e, zelenou dohodou a stratégiou biodiverzity. Ale mali by ste pamätať aj na to, že ak Európa chce byť naďalej konkurenčná, konkurencieschopná, musí požadovať niečo od svojich obchodných partnerov, napríklad splnenie klimatických cieľov, splnenie, zavedenie udržateľných cieľov. Takže obchodné rokovania sú jedna vec a potom E, mechanizmus e, na prispôsobenie sa na hraniciach pre uhlík by mal byť takisto nástrojom. Je dôležité zabezpečiť to, aby sme mali na mysli potra- normy potravinej bezpečnosti či dobrých podmienok zvierat. To by takisto malo byť zahrnuté v týchto dohodách, pretože to sú normy, ktoré zavezujú polských či francúzských polnohospodárov a chovateľov Takže áno, sme za dohody, ale sme proti nekalej hospodárskej súťaži v polnohospodárstve. Nechceme vystaviť e, naše zdravie riziku, keď budeme konzumovať e, potraviny nejasnej kvality. Ďakujem pekne za SAD, e, pani Burghardt. Ďakujem pekne. E, hlboko v amazonskom prálese žijú indiáni Ituna Itata. E, Oblasť, ktorej žijú teoreticky, je e, chránená, ale iba teoreticky, pretože čoraz bližšie prenikajú do týchto oblastí ľudia, ktorí hľadajú zlato, alebo chcú pestovať soju, alebo chovajú dobytok a ničia tamojšie e, pralesy. E, Bolsonarová vláda toto všetko e, uľahčuje pomocou mnohých opatrení. Je to sociálna katastrofa, ale je obrovská ekologická katastrofa pretože eh, Amazónia eh, je dôležitým nástrojom v boji proti klimatickým zmenám. Nie je to len brazílska otázka, aj Európa tu má svoju zodpovednosť, pretože 10 celosvetového ničenia lesov súvisí s našim európskym eh, konzumom, napríklad so sojou, s kaučukom, s palmovým olejom, produkciou mesa Tí, ktorí sa uvedomujú, sa snažia udržateľnejšie produkovať, ale tí, ktorí ďalej odlesňujú, majú obrovské zisky. Nemôžeme sa na toto len prizerať, musíme začať konať. E, preto e, som e, dnes podala moju správu z vlastnej iniciatívy, ktorá s tým súvisí, kde žiadam aby finančné inštitúcie, ktoré podporujú produkty, ktoré vyvstali z odlesňovania, aby, e, si to, aby toto vedeli odsledovať, aby tieto produkty boli e, označované, aby to jasne videli spotrebitelia. E, nie je akceptovateľné, aby musí to byť jasne označené na produktov. Aj títo Indiani, ktorých som spomenula, Eh, by mali z toho eh, príjem. Takto by sa už do Európy nedostali žiadne produkty, eh, ktoré vlastne ohrozujú ich územie a ohrozujú ich kultúru. I tu na Itata totiž nemôžu vychádzať z toho, že ich vláda ich bude ochraňovať proti zaberaniu pôdy a odlesňovaniu. A takto je to v mnohých krajinách so slabým právnym systémom alebo kde tu, kde tu nie je politická vôľa v tejto oblasti. Preto musia dostať prístup k európskym e, súdom a tam, kde európske e, podniky nebudú dodržiavať takéto pravidlá, tak e, musia byť jasne vzaté na zodpovednosť. Zdá sa nám, že tento národ i tu na Itata je príliš ďaleko, ale nie je, pretože produkty, ktoré ich ohrozujú, si môžeme kúpiť aj v našich domácich supermarketoch. Treba, aby sme zabezpečili, že na európskom e, trhu sa budú nachádzať iba výrobky, e, ktoré budú dodržiavať e, príslušné normy. Okay. Ďakujem. Ďalší rečník Nikola Stefanuta zo skupiny Renew. Ďakujem pekne. Aké sú rozdiely medzi dobrými a zlými lídrami počas krízy? Ide o priority, ide o záujmy obyvateľstva dlhodobo alebo o e, zaujímalej skupiny krátkodobo. E, lídry, ktorí ohrozujú život spoluobčanov, sú e, veria v konšpiračné teórie a dezinformácia príjmajú rozhodnutia impulzívne. Ako pán Bolsonaro a Brazílčania E, umierajú tisíc ľudí, umiera každý deň na COVID a Bolsonaro myslí na záujmy skupín, určitých obchodných skupín, e, určitých podnikateľov a vôbec nemyslí na záujmy či planety alebo brazilských spoluobčanov, či amazonského pralesa. Amazonský prales e, čelí katastrofe, E, ešte nezačala sezóna lesných požiarov, čiže ešte len uvidíme tieto lesy horieť. E, Brazília robí krok vzad, a to veľmi rýchlo, čo sa týka ochrany životného prostredia. Je tu nový návrh zákona, e, aby sa tým polnohospodárom, ktorí nezákonne obhospodárujú pôdu pôvodného obyvateľstva, aby tieto dostali právo, vlastnícke právo na túto pôdu. E, mnoho nelegálnych aktivít e, e, prebieha v Brazíliu za tie dve minúty, ktoré som dnes dostal. 6 hektárov pralesa zmiznú za tie dve minúty a 70 hektárov lesa po celom svete. Ja súhlasím s pani spravodajkyňou v tom, že tento problém musíme riešiť aj tu, pretože my sme súčasťou tohto problému to sa nedie iba v amazonskom pralese. Sú také malé amazonské pralesy aj v Európe a mali by sme sa pustiť do tejto problematiky a nájsť riešenie teraz, kým ešte nie je príliš neskoro. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pán Kampomenosi. Za... Ďakujem, pani predsedníčka. Ako vy e, všetci, aj ja dnes večer sa e, vrátim do mojho mesta. Zajtra sa stretnem e, s remeselníkmi, so zamestnancami, so starostami. A niektorí z nich sa ma spýtajú, Marko, o čom ste včera hovorili v Bruseli? Hovorili ste o tom, ako pomôcť našim firmám, ako pomôcť, aby sme vyšli e, z tejto krízy, ktorá bude ničivá. Nie, poviem im, že sme celé dopoludne diskutovali o Amazónii. O zaberaní pôdy e, Číne? Nie, nie. O Bolsonárovi. Tento parlament veľa času venuje tomu, že kritizuje konzervatívnych lídrov e, po celom svete. Videli sme, aký postoj e, parlament e, zaujal voči Trumpovi v posledných rokoch a ako vníma legitimné vlády vo vnútri Európskej únie, ako Polsko či Maďarsko. A v prípade Bolsonaro vidíme, ako keby všetky problémy vznikli e, v Amazónii len kvôli vláde Bolsonára. A jeho vláda pritom mala veľké e, problémy e, v súvislosti s koronavírom. Eh, koloniálny prístup je tu evidentný, ale ako eh, postupujeme my, robíme obchodné eh, dohody s krajinami ako Vietnam, ten má oveľa nižšie štandardy, než aké dodržiavajú krajiny Latinskej Ameriky. v prípade e, Mercosuru tam asi nebude dostatok e, vôle e, našich latinskoamerických partnerov. Komisár Hogan hovorí, nie, nie, pôjde sa ďalej, ako keby sa nič nedialo. Takže je to také pokritectvo z našej strany. Je to škoda, pretože ja som v opozícii, hrám tu, zohrávam túto tú úlohu toho zlého, ale chcem len povedať, že toto, takýto prístup eh, penalizuje eh, nás eh, všetkých a občania od nás žiadajú niečo iné. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pani Brickmon z Zelených. Nech sa páči. E, v podstate Bolsonaro nerieši klimatické zmeny, odlesňovanie, ochranu životného prostredia, právo pôvodného obyvateľstva, e, návrh ochrany pôvodnej e, území. Situácia je taká závažná, že Európsky parlament bol zásadne proti tejto dohode. Briti sú ochotní bojkotovať brazilské produkty. Mimovládne organizácie sa obracajú na Európu, pretože komisia popiera nezákonné dopady Mercosur dohody DG Trade, DG Commerce jednoducho minimalizuje tieto dopady napriek tomu, že komisia, vy, pán komisár, opakujete, že ciele, klimatické ciele sú nepoškodené. Nevidím žiadny príznak nejakej ekologickej diplomácie vo vašej e, E, obchodnej politike. A chcete dosiahnuť tieto ciele, zelenú dohodu, komisia rada by mali jednoducho požadovať, e, aby sa stiahol brazilský návrh zákona a mali by požadovať, aby bola e, spoločenská zodpovednosť podnikov, aby sa presadzovali ciele dlhodobého rozvoja. A jednoducho bez socioekonomických dôsledkov aspektov by sa nemali uzatvárať žiadne dohody. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pán Lundgren za EKR. EKR. Ďakujem pekne za udelenie slova. V máji 2020 200, 729 hektárov tropického pralesa jednoducho zmizlo. To sú dve futbalové ihriska každý, každú minútu. E, môžeme to vidieť teraz vďaka satelitným systémom, ktoré máme a ktoré snímajú ehm, túto situáciu. Odlesňovanie stúplo o 30 s cieľom vytvorenia priestoru pre polnohospodárskú pôdu, čiže toto sa všetko deje veľmi, veľmi rýchlo. Jednoducho prales mizne 55-percentný nárast odlesňovania v roku 2020 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. E, 1900 kilometrov um, pralesov bolo zničených. To je dvojnásobok Gotenbergu vo Švedsku. Je to najväčšia oblasť, ktorá bola odlesnená za toto obdobie, odkedy sa začalo vôbec toto merať od augusta 1950. A dôvod na to je taký, že ľudia chcú viac polnohospodárskej pôdy, chcú uh, uh, mať možnosť pestovať viac palm a produkovať palmový olej, ktorý my spotrebujeme tu v Európe. Takže my prispievame k tomuto odlesňovaniu. A hovoríme teda o ekologickejších palivách pre naše vozidlá. To znamená, že budeme požiadovať, potrebovať ešte viac palmového oleja a to znamená, že budeme mať ešte viac e, polnohospodárskej pôdy potrebnej v Amazónii. Hovoríme o ekologickejších palivách a zároveň pre lietadlá napríklad. A to takisto si vyžaduje, bude vyžadovať ešte väčšiu spotrebu palmového oleja. A to je všetko v dôsledku týchto rozhodnutí, ktoré e, my príjmame. A ľudia si neuvedomujú, že rozhodnutia, ktoré tu príjmame, sú zabalené do takej témy ekologická doprava vo Švedsku a podobne. To vôbec nie je ekologické. Práve naopak, prispieva to k odlesňovaniu e, v amazonskom pralese. Takže my vo Švedsku sme hrdí na našu ekologickú hromadnú dopravu ale zároveň tým ničíme Amazon a ohrozujeme život pôvodného obyvateľstva. Musíme nájsť úplne novú stratégiu v EÚ, pretože to, čo robíme teraz, je katastrofické. Potrebujeme stále viac a viac palmového oleja na produkciu biopalív. A to povedie k ďalšiemu, ďalšej likvidácii amazonského pralesa, e, ktorý je plúcom naš, plú, plúcami našej planety. To, to nemôžeme pokračovať. Ďakujem pekne e, pani Matias e, z GUE. Ďakujem pekne, pani predsednička. To, čo sa deje v Amazónii, je e, jednoznačná tragédia. Týka sa to pôvodného obyvateľstva, ktoré je naozaj likvidované tým, čo sa deje na Zemi. A sú ponechaní na sami na seba Nikto ich nechráni ani pred COVID-19. Brazílsky prezident presadzuje kriminálne aktivity. Hovoríme tu o krajine, v ktorej prezident sa postavil proti vlastnému obyvateľstvu a proti pôvodnému obyvateľstvu. E, pán komisár, my sme za takúto ochranu, či už je to ochrana Amazónie, ale ochrana e, ľudských práv ale zároveň hovoríte, že pokračujete v rokovaniach o Mercosure a v tejto, tejto dohode, alebo vďaka tejto dohode by ste mohli vyvíjať väčší tlak na to, aby sa rešpektovali práva pôvodného obyvateľstva. Povedzme si to rovno, rokuje sa o tom už veľmi dlho a nefunguje to vôbec ako nástroj nátlaku. Práve naopak, e, dosahujeme tým presný opak, ničíme Amazóniu a ešte viac útočíme na pôvodné obyvateľstvo. A preto vyzývame Európsku komisiu, aby pomohla pomohla pôvodnému obyvateľstvu v Brazílii, aby pomohla aj lesu, ktorý je našimi plúcami, plúcami planety a ukončíte túto dohodu o voľnom obchode. E, nevzdajte sa multinacionalizmu ani ochrany ľudských práv. Ďakujem pekne pani Spiraky z IPP. E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 Vážená pani predsednička, vážený pán komisár, obrázky likvidácie amazonského pralesu e, na stráp Európskej únie. Možno ich tu nevidíme teraz na obrazovkách, ale k likvidácii dochádza stále a e, brazilská vláda to len zhoršuje. Navrhla e, zákon na zaberanie pôdy s cieľom pestovať soju, chovať hovedzí dobytok a využívať les na výrobu kaučuku. Všetky tieto produkty sa vyrábajú vo veľkých množstvách, to znamená, že majú na to trh. A to je naša úloha. My ako Európska únia, my máme spoločný trh a musíme v podstate nájsť riešenie. Je dôležité v praxi kontrolovať podmienky, za ktoré sú uvedené v našich dohodách Mercosur s krajinami a potrebujeme takú dohodu s krajinami Mercosuru, ktorá zabezpečí implementovanie pravidel Parížskej dohody. V žiadnom prípade by sme